So, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen äh, Pokračujeme v našom zasadnutí. Protokol äh, včerajšieho zasadnutia k dispozícii. Sú k nemu nejaké výhrady? Nie je tomu tak. Týmto